potom eh, mm, sa k tomu vyjadriť a na základe toho urobíme rozhodnutie veľmi rýchlo. And, uh, just now we can... Ďakujem a teraz môžeme skončiť našu rozpravu. A teraz pokračujeme so spravou Marko Ma Harbora o rekreačných a osobných plavidlách. Najprv má slovo pán Harbor na 4 minúty. Vážne pán predsedajúci, ďakujem veľmi pekne za to, že ste ma vyzveli, aby som e, e, prezentoval tú dôležitú správu o jednotnom trhu. Takisto by som chcel poďakovať členom nášho výboru e, za spoluprácu na tomto dôležitom navrhu. Sú tu viacerí tieňoví spravodajcovia, čo je veľmi dôležité. Najmä je tu Andres Schwab, ktorý zohral kľúčovú úlohu vzhľadom na to, že jeho Voličia, eh, voliči majú veľmi dôležitú eh, vodnú eh, hranicu, kde je veľmi veľa rekreačných plavidel. Niekedy ľudia sa pýtajú, a na čo potrebujeme mať nariadenie, harmonizované nariadenie pre jednotlivé výrobky? V prvom rade si myslím, že treba si spomenúť na to, nakoľko je dôležitý výrobný sektor pre mm, rekreačné plavidlo. Hovorí sa, že tam asi 87, e, e, e, tisíc takýchto podnikov, ktoré to vyrábajú. A je tam veľa pracovných miest, nielen pri stavbe týchto plavidel, ale aj pre výrobe motorov a podobne ako vždy, ako v prípade jednotného trhu, chceme vytvoriť e, pridanú hodnotu a e, jednotný trh, ktorý je tak dôležitý pre výrobcov. Čo je dôležité v tomto prípade, tento návrh e, siaha ďaleko e, do e, dín. E, najprv sa vytvoril v roku 1994, potom sa aktualizoval v roku 2003 a teraz naša úloha spočívala v tom, aby sme to zase aktualizovali, aby sme reagovali na určitú existujúcu fragmentáciu trhu, e, keď e, e výrobcovia majú problém, pretože Mm, mm, pre jednotlivé trhy musia svoje plavidla nechávať e, schváľovať. Takisto chceli sme riešiť aj ekologické e, problémy, problémy bezpečnosti. Chcel by som iba poukázať na rozsah problémov. E, budem citovať z listu predstaviteľov príslušného výrobného sektora píšu mi, že títo nové povinnosti zvýšujú bezpečnosť prevádzke, prípadne majú ekologické prínosy a e, e, skoncujú s národnými rozdielmi, ktoré spôsobujú fragmentáciu trhu a nutia výrobcov eh, adaptovať svoje výrobky pre každý trh. Kolegovi, myslím si, že je veľmi dôležité, aby sme eh, naďalej vytvárali, prehlbovali jednotné trhy. Niekedy eh, zabudáme, že malé hm, stavebné prvky vytvárajú dôležitý priestor reťaz dodávateľov, čo je dobre pre spotrebiteľov a pre výrobcov E, okrem iného sme sa venovali e, e, veľmi dôležitým bodom a v prvom rade ekologické vlastnosti týchto motorov sú veľmi významné dôjde k ďalšiemu zlepšeniu. Chcel by som poďakovať komisiu za to, že bola vizionárska a zasoladila toto nariadenie, túto úpravu s tým, čo platí v USA. To je príznakom globálneho trhu. Takisto sú tu zmeny z hľadiska zatriedenia vodných plavidel a chcel by som e, poďakovať komisiu za to, že e, e, prijeli hodnotenie vplyvov nášho výboru. My sme to predložili rade a rada sa nechala presvedčiť hodnotením vplyvom, ktorý si objednal parlament Mm, naše e, skúsenosti hovoria o tom, že mnohí považujú takéto hodnotie vplyvov za niečo nejasné, ale to má jasný dopad. Sú to aj ďalšie detailné zmeny a je možné, že neskôr, keď budem reagovať na to, e, vystupujúcich v rámci rozpravy, sa toho dotknem. E, tento návrh e, získal e, obrovskú väčšinu v našom výbore a dúfam, že ju získa aj v plene zajtra. Ďakujem veľmi pekne. Much, Ďakujem veľmi pekne, pán Harber. A teraz e, slovo má e, pán komisár e, Dajany. Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, chcem vám najskôr poďakovať a poďakovať všetkým, najmä pánovi predsedovi Harborovi, vďaka ktorému bolo možné dospieť k dohode ohľadne e, týchto rekreačných plavidiel. My sme sa sústredili najmä na redukciu emisí výfukových plynov. Snažili sme sa schváliť alebo navrhnúť prísnejšie normy na tieto výfukové plyny a Pokúsili sme sa vylepšiť smernicu tým, že sme ju začlenili do nového legislatívneho rámca, čo bude znamenať nové povinnosti od výrobcov a najmä pokiaľ ide o oznamovaciu povinnosť. To všetko v záujme ochrany životného prostredia a vlastne bude to ten, mať taký dopad na životné prostredie, že e, tie emisie, ročný objem emisí CO2 a NO2 e, sa znížia asi o 30 My sme sa takisto rozhodli pre stratégiu, ktorej cieľov je nielen chrániť životné prostredie, ale aj podporiť konkurencieschopnosť tohto európskeho priemyselného sektoru, ktorý je veľmi dôležitý. 37 tisíc podnikov, 230 tisíc priamých zamestnancov ročný obrad 20 miliárd eur 2011. 97 týchto podnikov sú malé a stredné podniky. 48 miliónov ľudí v Európskej únii používa rekreačné plavidla alebo skútre. A to je teda naozaj sektor, ktorý by sme sa mali mimoriadne zaoberať. Ako som už povedal, emisie CO2 boli obmedzené, to zodpoveda systému v USA. Rovnako sme vytvorili prechodný systém, ktorý umožní malým a stredným podnikom sa prispôsobiť prísnejším normám. Myslím si, že tento balíček je skutočne výnimočným príkladom, ktorý umožní E, zosúľadiť potreby environmentálnej a priemyselnej politiky. A dúfam, že to bude krok v prospech európskeho priemyslu. Dosiahli sme široký konsenzus, pokiaľ ide o rezerváciu systému, zachovanie systému súčasnej kategorizácie. Spotrebitelia a firmy sú zvyknutí na tieto kategórie a bolo by veľmi nepríjemné meniť ich. My predsa nie sme proti modifikácii kategórií, ktoré sú v oblasti vývoja, ale nemožno to robiť zo dňa na deň. To musí byť predmetom dlhého zosúľaďovania, zbližovania stanovisk a um, mali by sme to odovzdať do budúceho obdobia, formulácia súčasných kategórií e, sa teda teraz zachováva. My takisto zachováme normy, pokiaľ ide o zvukové znečistenie, pretože veľmi často e, tieto prístroje e, skutočne spôsobujú hľúk, zvuky a to naozaj môže byť veľmi nepríjemné a preto sme v článku 5 e, pripravili také špecifické ustanovenia. Rovnako sme si stanovili limit výfukových plynov a takisto aj úroveň, limitnú úroveň e, zvuku motora. Veľmi starostlivo sme preskúmali možnosť ísť ešte ďalej, pokiaľ ide o znečisťovanie životného prostredia, pokiaľ ide o budúcu revíziu textu, ale tu nás sme chceli venovať mimoriadnú pozornosť malým a stredným podnikom. Ďakujem. A... Pán komisár, teraz má slovo pán Tatarela, nevidím ho. A ďalší rečník je pán Šváb, máte slovo. Um, herr Kommissar, Vizepräsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Pán komisár, pán pod predseda, kolegyne, kolegovia, chcem s vami mm, poďakovať eh, predsedovi výboru Malcolmovi Harborovi za výbornú eh, prácu eh, k správe o trhu s športovými plavidlami, zablahozovať mu a chcem sa zvorazniť, že tento parlament vykonal výborný výkon pri tomto zákonodárnom snažení a to vďaka Malcolmovi Harborovi a mm, vďaka tomu e, návrh komisie e, môžeme zaviesť tento európsky e, potok pre športové rekreačné plavidla a vďaka tomu môžeme sa plaviť vo všetkých našich vodách a vďaka tomu aj poskytovateľ, aj Ehm, spotrebiteľ môžu počítať s európskou prídom hodnotou. Zároveň sa však podarilo, a za to som osobitne vďačný, že ehm, tzv. hodnotenie dôsledkov, ktoré parlament ehm, prežitostne robí, naozaj e, má význam a použitie, keď e, e, sú k dispozícii vedecké údaje na hodnotenie takéto dopadov a keď zároveň je zaručené, že ich výsledky nakoniec nájdú riešenie. A chcem povedať, e, že návrh toho hodnotenia dopadu e, ukazuje e, veľmi dobrým spôsobom, že to technickou prácou občanov na európskom trhu môžeme vybaviť pridanou hodnotou a ja si myslím, že aj keď sa pozrieme silnejšie na tento predpis silnejšie pod právnymi aspektmi, nám to ponúka istotu o tom, že Smernica a nariadenie o rekreačných a športových pravidlách e, teraz e, zodpovedá Lisabonskej zmluve a e, tým pádom je učinené zadosť novom právnom stavu Európskej únie. Ďakujem komisii za to, že ju sa predtým vyjadrila rovnako aj pri smernici o pyrotechnických predmetoch a dúfam, že zajtra pri hlasovaní nájdeme väčšinou pre túto smernicu. One minute. Ďakujem teraz pán Repo na jednu minútu. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Pre mňa bolo veľkým potešením a cťom, že som mohol pôsobiť ako tenevý spravodajca pre skupinu SAD eh, v otázke vodných plavidel a skútrov. Chcel by som, rekreačných plavidel a skútrov, chcel by som poďakovať eh, pánovi Harborovi za mm, dobré vedenie Vytvorili sme skvelú správu, ktorá podporí ochranu spotrebiteľov a dlhodobo držateľný rozvoj. Z hľadiska spotrebiteľov dochádza k viacerým zlepšeniam v oblasti bezpečnosti eh, aj v oblasti vystupovateľnosti plavidel, predchádzanie eh, nehodám, eh, v prípade prevratenia sa plavidla. Taktiež sa spomína bezpečnosť elekt- elektroinštalácie a e, zariadení. Je to dobré, e, že sa podporuje používanie biopaliv, e, je to dobré pre životné prostredie. Takisto je e, pozoruhodné, že to podporuje podnikanie v oblasti stavby takýchto ľudí. A pán Manders, jedna pol minúty. Eh, Ďakujem, pán predseda. Budem veľmi stručný. Chcem sa poďakovať pánovi Arborovi za spoluprácu, ktorú mm, prejavil. Mm, v našom výbore bola táto správa jednomyselne prijatá, čo potvrdzuje, že odvedená práca bola dokonalá. A pokiaľ ide o povinnosti, ktoré vyplývajú zo správy, ja dúfam, že to čoskoro skoro E, vode do archívu. Je to veľmi pozitívna vec, pretože komisia prevzala náš návrh, pokiaľ ide o dopad pre používateľov. Myslím si, že to je naozaj veľmi dobrá vec, táto smernica, keď hovoríme o e, rekreačných vozidlách a o skútroch, tak to, e, pôvodný návrh nešiel správnym smerom a myslím si, že by sme e, sa ešte mali rozhodnúť, že či treba mať európske vodický preukaz pre tieto lode, pretože by som rád vedel, aké je stanovisko komisára k tomuto bodu. V každom prípade si však myslím, že toto všetko musí byť prijaté aby veci takto aspoň boli vylepšené. A teraz ešte na jednu minútu pani Suziny. Ďakujem, vážený pán predseda, pán komisár Tajány, drahí kolegovia. Chcel by som skutočne vy, pochváliť pána Harbora a všetkých jeho kolegov, ktorí sa zúčastnili vypracovania tejto správy o rekreačných lodiach a skutroch. Pre moju krajinu Taliansko je to veľmi dôležité, ale mne je mimoriadne e, blízka srdcu bezpečnosť nie tých, ktorí sa plavia na lodiach, ale ktorí plávajú v mori a vrtule týchto lodí ich e, zabijú a ani si to vodiči lodí nevšimnú. Je nevyhnutné, aby sme prijali povinné opatrenia tak, aby pri najmenšom existovala povinnosť plávať s nejakou vestičkou signalizačnou, podobne ako je to pre tých, ktorí e, robia e, podmorné, podmorské e, poľovačky dámy a páni, pán predseda, ja chcem poďakovať spravodajcovi. Ďakujeme pánovi spravodajcovi za skvelú e, e prácu. V Európe niekoľko miliónov rekreačných plavidel sa používa a treba e, zohľadňovať e, všetky požiadavky v oblasti bezpečnosti pri uvádzaní takýchto plavidel na trh. Návrh komisie Mm, vytvára právny základ e, s prehľadnutím na e, kritérii bezpečnosti a ekologické požiadavky, takisto obmedzuje emisie. E, nejde iba o rekreačné plavidla alebo plachetnice alebo jachty, ale aj menšie plavidla a skútre s vonkajším motorom je dôležité, aby všetky splňali bezpečnostné požiadavky pri uvádzaní na trh. Čo je samozrejme veľmi dôležité pre mm, spotrebiteľa e, v oblasti e, rekreačných sportových e, plavidel pôsobí viac ako 730 tisíc podnikov v tomto sektore je viac ako 270 tisíc zamestnaných. Títo podniky a robotníci e, e, budú ovplyvnení novou legislatívou. Opätovne gratulujem pánovi spravodajcovi e, k tomu, že dosahol skvelé výsledky vo výbori a spresnil viaceré definície. Návrh smernice je technicky náročný. Malkom, blahoželám ti opätovne z celého srdca a prajem veľa úspechov. Ďakujem pekne. Next speaker is Mr. Mirsky. Ako ďalší vystupí pán Mirsky. Ďakujem veľmi pekne. Pán predsedajúci, chcel by som poďakovať pánovi spravodajcovi za veľmi dôležitú e, prácu. E, v parlamente e, sme urobili viacej rozhodnutí a dalo by sa povedať, že tieto rozhodnutia sú potrebné na to, aby sme e, systematizovali situáciu v oblasti výroby. Takéto e, e, normy, ktoré my nemali by umožniť monopolné postavenia. Musíme umožniť aj menším podnikom naďalej vyrábať rekreačné plavidlá a vodné skútre a sme presvedčení, že tento návrh e, e, e, vysiela jasný signál o tom, že v tomto sektore potrebujeme veľmi dobré úpravy. Ďakujem, pán predseda. Ja chcem <clears throat> predsedovi Vyborinko zablahoželať on si zasluhuje túto vďaku, pretože jeho správa má pridanú hodnotu a on svoju prácu vykonal veľmi starostlivo. Vo všetkých podrobnostiach e, zašiel do e, technických podrobností a mnoho z nich e, vysvetlil a aj vyriešil problémy. Chcem vyzvihnúť tri témy a to krátko. Najprv tie prahové hodnoty, harmonizovať je na najvyš e, nutné, keď sa snažíme podporovať e, s novými normami technologický vývoj a to bude pre nás všetkých užitočné, osobitne keď e, tieto normy sú zároveň aj globálnymi normami. Emisné hodnoty a ďalšie hodnoty sú tu tiež zohľadené ako napríklad e, hluk a rýchlosť ako tlmenie hluku a rýchlosť neobmedzenia. Ďalšia téma sa týka bezpečnosti a bezpečnostnej klauzuly. Rád chcem zdôrazniť, že skutočne tu máme právny základ, ktorý e, jednotlivé prístroje a dopravné prostriedky e, ktoré ohrozujú e, život ľudí a vo všeobecnosti predstavujú e, nebezpečenstvo. Považujem to za mimoriadne dôležité, aby nové hodnotiace postupy boli konečne uplatnené, keďže väčšina ľudí kupuje tieto členy z tretich krajín, ktoré našim normám doposiaľ veľmi nezodpovedali. Takže musíme postupovať e, mimoriadne opatrne, pretože táto téma sa týka e, širokej vrstvy. Slovo teraz dostane pán Koferaty, jedna minúta. Ďakujem, pán predsedajúci, vážený pán komisár. E, na základe toho, čo, to, čo prednávame, o čom diskutujeme, je veľmi kvalitný návrh smernice o týchto plavidlách. Vďaka práci pána e, predsedu Harbora a, všet, a vďaka pozornosti, ktorá bola venovaná týmto dôležitým aspektom. Domnívam sa však, že táto smernica by mala byť doplnená ešte o niektoré definície. Čo však podľa mňa je mimoriadne dôležité je, aby sa aby z toho e, vzýšlo dôležité posolstvo a to je téma bezpečnosť a životné prostredie. Nie len ako hodnoty pre užívateľov, čiže spotrebiteľov, ale toto musí byť hlavná centrálna os konkurencie schopnosti, pretože tento sektor sa týka mnohých malých a stredných podnikov a môže sa týkať celej škály výrobného sektoru. Takže dúfam, že zajtra e, sa tento návrh schváli, no je v skutku mimoriadne dôležité, aby sme kladli dôraz na aspekty, ako je bezpečnosť a životné prostredie. Ďakujem veľmi pekne. A teraz začneme Catch the Eye. A mám len jedného e, rečníka, pán Paška, minúta. vážený pán predsedajúci vážený pán komisár e, rôznorodosť plavidiel

navrhnuté e, posudzovacie postupy budú prínosom pre zlepšenie posudzovania širokej škály rekreačných plavidiel. ďakujem za pozornosť. Ďakujem a teraz e, o záverečné slovo chcem požiadať pána komisára Tajányho. Nech sa páči, pán Tajani máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda, ďakujem všetkým poslancom Európskeho parlamentu, ktorí prispeli eh, k dosiahnutiu takto dôležitého výsledku, pokiaľ ide o presadzovanie modernej priemyslovej politiky a eh, pripájam sa k tomu, čo povedal pán poslanec Koferaty. Takže je to dôležitý signál i smerom k rastu a podporu našej ekonomiky a najmä eh, pokiaľ ide o malé a stredné podniky, počuli sme zaujímavé navrhy pani Demartini alebo pána Mandelsa. Myslím si, že sú to zaujímavé myšlienky, ktoré treba určite preskúmať. Pokiaľ ide o európsky preukaz, tak e, už som požiadal príslušné úrady, aby vyhodnotili možnosti, aby bol navrhnutý takýto postup, Zatiaľ však e, sme nenašli právny základ v rámci vnútorného trhu, ktorý je v mojej gestii, avšak je možné, že sa právny základ nájde v oblasti dopravy, kde existuje európsky vodičský preukaz pre dopravu nákladu. Takže požiadam svoje generálne riaditeľstvo, aby nadviazalo kontakty s generálnym e, riaditeľstvom pána komisára Kalasa, aby bolo možné zvážiť možnosti stanovenia takéhoto európskeho e, vodičského preukazu. Pokiaľ ide o e, príslušné pravidlá, tu by som chcel informovať kolegov, že bolo by dobré, aby sme našli isté typologizované európske riešenie, a budeme vás samozrejme naďalej informovať o tom, ako sa celá táto vec vyvíja. Pokiaľ ide o kompromisné balíčky, náš postoj je veľmi pozitívny. E, pokiaľ ide o celý tento blok, dúfame, že príde k rýchlemu prijatiu, no zároveň e, sme trochu zmetení kompetenciami tohto výboru, ako sa o tom hovorí v smernici a dúfame, že príslušný výbor poskytne k dispozícii zápis. Takže ešte raz ďakujem pánu poslancovi Harbrovi a ďakujem i všetkým ďalším poslancom, ktorí e, sa zapojili konstruktívne a pozitívne, aby pomohli tomuto sektoru, ktorý e, zápasí s tými problémami. Sú to veľmi dôležité signály, ktoré napomáhajú nášmu priemyslu, napomáhajú malým a stredným podnikom, ktoré sa nachádzajú v špecifickej pozícii pri vytváraní, pri tvorbe nových pracovných miest a to dáva nádej našim občanom. Ďakujem pekne, pán komisár, a na záver požiadam o slovo pána spravodajcu, pána Harbra. Ďakujem veľmi pekne. Pán predsedajúci, chcem poďakovať všetkým kolegom, ktorí prispeli a boli mimoriadne prívetiví k, práve, k mojej práci Ďakujem vám veľmi pekne. Vidím, že všetci moji tieňoví spravodajcovia už tu nie sú. Už noc je v pokročilom stave. Chcem pánu Repovi, Mandelsovi poďakovať a pani Rule e, od Zelených, ktorá tiež veľmi to dopracovala. Pokryli sme veľké množstvo aspektov. Rád by som ešte sa pristavil pri skutočnosti, že v súčasnosti sa nachádzame vo fáze implementácie Mali sme diskusie a boli to náročné diskusie o rôznych otázkach vnútorného trhu. Hovorili sme o komitológii. Veľmi rád si vypočujem eh, najnovší pohľad komisie na naše kompromisné návrhy. No chcem povedať, že sme máme veľký záujem na tom, aby parlament monitoroval to, čo sa deje. My nemáme nejakú špecifickú úlohu v postupoch implementácie, no nie je to E, jednoducho uspokojivé pre nás a kolegovia budú súhlasiť e, a potom nevidieť, ako sa to deje v praxi a najmä z dôvodov dĺžky času medzi týmito pozmeňujúcimi návrhmi. Takže pre môj výbor z hľadiska, e, z hľadiska úspechu bude to niečo, čo budeme ďalej sledovať a zahrnuli sme tam konkrétne revízne ustanovenia v oblastiach, ako je ako je životné prostredie, emisie i hluk. Dlhé obdobie uplynulo od hlasovania na výbore, čo bolo v júni minulého roka a teraz tu na plenárke, pretože špecialisti v rade majú, e, sa nestretávajú tak často, ale e, mysleli sme, že najprv im zašleme naše prvé čítanie a potom im e, dáme možnosť urobiť e, záver a potom, že by sme sa k tomu dostali. To bolo počas írskeho predsedníctva. Chcem poďakovať Majkovi Kleinovi za to, že to viedol, pretože spolu so službami komisie a kolegami sa zasadilo to, aby sme túto dohodu e, dosiahli. Tým sa dostávame k záveru tohto postupu a veľmi pekne ďakujem za veľkú podporu. Dámy a páni, Rozpravu končíme. Hlasovanie bude zajtra o 11.30. Ďalší bod nášho programu je návrh uznesenia technické požiadavky a administratívne postupy týkajúce